Stimați colegi, dear colleagues, please sit down. Kolegovia, prosím, usaďte sa. Každý sa asi v štvrtok eh, chce, eh, chce stihnúť svoj vlak, svoje lietadlo. Začnem eh, oznámením. Toto e, vyhlásenie je nasledovné v súvislosti s pravidlom 161 rokovacieho poriadku. Predsed e, vy rozhodol e, udeliť trest pánu De Grafovi za jeho správanie počas zasadnutia 28. októbra 2015. Bude pozost, e, E, pozostávať e, v pozastavení jeho e, denných diet na 5 dní. Príslušný poslanec bol o tom informovaný. Okay. Now I will, uh... Teraz budem pokračovať v rumunčine. Od e, skupiny EKR sme dostali požiadavku